Výbor pre právne záležitosti overil právomoci pán Francis Zamit Dimech a Rumet Matthew, madame France Čamet, René Gratke a Jonathan Bullock a predložili potvrdenie ich mandátu z 24. 29. júna, 21. 24. júla a 1. augusta 2000.